sa dohodli ešte pred eh, plenom, tak by to nebolo dobré. Preto dúfam, že sa zajtra pri hlasovaní dopracujeme k dobrému výsledku, že to bude široká podpora. A to by bolo naozaj vynikajúce, aby sme aj tú konečnú hru s radou vyhrali. Ďakujem. Debate is closed and we will vote on Mr. Mendes report tomorrow. Dobre hlasovať budeme zajtra. Item on... Ďalším bodom na našom programe je správa pani Rüle o vývoji vo verejnom obstarávaní. Nech sa páči, spravodajkyňa má slovo. No, dúfam, že mi to funguje. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán Predseda, ďakujem aj všetkým tieňovým spravodajcom a spravodajcom za predbežne dobrý výsledok vo výbore. Ja by som teraz chcela pripomenúť niekoľko dôležitých bodov mojej správy. Potrebujeme viacej právnej istoty pre všetkých zúčastnených, tak pre obstarávateľov, pre objednávateľov, ako aj dodávateľov. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie v kríze, sme tu mali určité problémy. To toto bolo aj kritizované, ale európska legislatíva, národná implementácia je veľmi komplikovaná a toto potom nešlo, ne, neviedlo k debirokratizácii verejného obstarávania Naozaj sú tu vysoké externé náklady na právne poradenstvo a toto ide na úkor inovácia kvality, tak ako to dokázali mnohé štúdie. Veľmi často je tu právna neistota a potom sa vyberá na miesto najlepšej ponuky tá najlacnejšia ponúka. Pokiaľ ide o Green Procurement, to sme predložili a ide to k e, férovému obchodovaniu, ale inováciám. Tuto musíme ešte vykonať veľký kus práce. Takisto práca v rámci komisie je veľmi potrebná v poslednom čase boli odstranené právne neistoty a verejní obstarávateľia boli podporení vo svojej úlohe. Napríklad, že táto smernica nemôže byť rozšírená napríklad na plánovanie, územné plánovanie miest, ale toto tiež nie je blankošek, ale je to jasný rámec. Aj e, toto som chcela počiarknúť v mojej správe. Ešte tu ostáva posledný, posledná vec, to sú mm, koncesie v službách. Môj postoj nie je nové. Tieto koncesie boli vyňaté na schvál z tejto smernice o verejnom obstarávaní, preto aby sme tu mali väčšiu flexibilitu, aby sme vychádzali v ústrety kultúrnym rozdielom. Všetko. Toto podporili všetci tí, ktorými som ja diskutovala, či to boli verejné podniky napríklad v oblasti vodárenstva, priemyslu, boli to aj neziskové organizácie, ako aj odbory. To som tiež dôraznila v mojej správy. Ostáva mi ešte jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá. Verejné obstarávanie nesmie viesť k tomu, aby tieto zvolené inštitúcie stratili svoje demokratické práva. V mnohých komunách to bolo tak, že Fair trade má hrať tiež veľmi dôležitú úlohu pri verejnom obstarávaní, napríklad keď ide o kávu alebo iné produkty a považovala som to za veľmi dôležité, aby sme toto posilnili a v, tým, v tomto prípade by komisia mala komu nám pomáhať, napríklad keď urobia chybu, aby poradila. Uh, Také, takéto obstarávanie bolo otvorené v Holandsku, kde sa žalovalo proti takýmto chybám. To je kontraproduktívne hm, aj voči politickým rozhodnutiam. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Rüle. Vidím, že viacerí poslanci sa hlásia o slovo. Nezabúdajte, že každý z vás má iba jednu minútu. Najskôr pán Engel. Merci, monsieur le président. Je voudrais commencer par exprimer mes félicitations à la... Ďakujem pekne. E, najskôr by som rád zablahoželal pani spravodajkyni a rád by som jej poďakoval za jej usilovnú prácu a za to, že bola k dispozícii pre rokovania. Bolo mi potešením spolupracovať s ňou na toto správe a výsledkom je podľa mňa veľmi vyrovnaná správa, ktorá pomôže vylepšiť právnu istotu. Hovoríme tu o návrhoch vý... väčšej miery legislatívy, to za žiadnu cenu chceme zvýšiť dostupnosť a zrozumiteľnosť legislatívy. Rád by som spomenul jednu vec, aj keď už spomenula pani Rüle, ide tu o ústupky v oblasti služieb. Toto je zásadná otázka, ktorá spôsobila dosť zásadné odlišnosti v názoroch v rámci výboru. Rád by som zdôraznil, že keďže vieme, že komisia má v pláne navrhnúť novú legislatívu v tejto oblasti, boli by sme radi, keby komisia tak urobila s tým, že vezme do úvahy aj potrebu vylepšiť spôsobu fungovania vnútorného trhu. Ďakujem. Si, Frau Gebhardt. Ďakujem pekne teraz, pani Gebhardt. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Moja politická skupina by bola rada, keby mohla súhlasiť s touto správou, pretože je tam veľmi veľa pozitívnych prvkov. Žiaľ však e, sú tu tri body, ktoré nám tu chýbajú, respektíve ktoré nemôžeme akceptovať tak, ako sú správe uvedené. Predovšetkým je to to, že nebolo možné zo strany pani Rüle akceptovať, aby sme povedali, že potrebujeme mať právny rámec pre všeobecné služby. Že tiež nebolo možné jasne povedať, že potrebujeme viacej právnej istoty, najmä pokiaľ ide o sociálne služby a to je je nedostatok tejto správy, ktorý veľmi ľutujeme. Avšak je tu jedna vec, ktorú nemôžeme akceptovať vôbec a to je odmietnutie toho, čo súvisí s koncesiami pre služby. To sa predsa nedá povedať, že my to nechceme. Právny súdny dvor toto už všetko vyriešil a toto je nepolitické. Absolútne nepolitické. Ja si myslím, že je veľmi dôležité povedať jasne, čo chceme aby Európska komisia pripravila takýto právny text a pre nás je veľmi dôležité, aby sme povedali, čo tam chceme a mali by sme vyzvať Európsku komisiu, aby e, tomu, čo bolo povedané zo strany súdneho dvora, aby to nasledovali, aby tam bola tá právna istota a preto No, sme predložili alternatívnu rezolúciu a chceli by sme kolegov poprosiť, aby s ňou súhlasili s touto alternatívnou rezolúciou. Ďakujem pekne pani Gepard, pán Busoj. Thank you, president. E, stimați colegi, domnule comisar, o felicit pe doamna raportoare. Ďakujem pekne, vážni kolegovia, vážny pán komisár, aby som zablahoželal spravodajkyni k tejto správe. Súhlasím s potrebou zjednodušiť legislatívu v oblasti verejného obstarávania. Musíme zvýšiť transparentnosť. Mám však isté obavy, čo sa týka veľkého počtu sporov v oblasti verejného obstarávania v viacerých členských štátoch. Napríklad v Rumúnsku máme mnoho komplikovaných zákonov, mnoho postupových problémov a nedostatočnú implementáciu legislatívy v tomto smere. Teda nemáme napríklad prístup k štruktúrálnym fondom. Z týchto dôvodov potrebujeme zjednodušenú legislatívu, ktorá vylepší túto situáciu. Ešte by som rád povedal jednu vec k otázke najnižšej ceny. Súhlasím, že zmluvy na verejné obstarávanie by sa nemali odvieť iba od tohto kritéria. Súhlasím so spravodajkyňou, že by sa mal zachovať správny pomer medzi hodnotou a cenou a cena by nemala byť jediným kritériom. Toto by sme mali zobrať do úvahy, keď revidujeme legislatívu. Je potrebné zaviesť zvýšenú mieru flexibility, ale musíme postupovať opatrne, pretože ak sa nezavedú jasné kritéria, tak otvoríme pandorínu skrinku a nastane ešte zvyšná miera právnej neistoty a korupcie. Ďakujem pekne, pán Harbour. Uh, you, well, the... Ďakujem pekne, pán predseda. Ako tieňový spravodajca za moju e, skupinu, ako aj predseda zodpovedného výboru, by som sa tiež chcel pridať ku gratulovaniu, gratuláciám pani Rule za veľmi dôležitú správu. A e, sú to zvláštne pravidlá v tomto parlamente, e, ktoré spôsobili, že e, diskusia o tak dôležitom kľúčovom prvku vnútorného trhu a verejnej politiky je odsunutá na jednominútové príspevky zo strany poslancov. A som však rád, že je tu pán Tajan dnes, lebo by som mu chcel povedať, že verejné obstarávanie je kľúčovým nástrojom podporovania inovatívnych podnikov v EÚ. Pán eh, Baňaj, viem, že sa bude zaoberať eh, týmito stratégiami a bude sa zaoberať eh, viacerými témami, ale viaderom problému je, že tu máme naozaj veľmi konfúzne, komplexné pravidla a veľa orgánov um, um, štátnych, regionálnych, uh, lokálnych to považujú za veľkú prekážku. Je uh, preto potrebné podporovať um, malé a stredné podniky, podporovať možnosti pre inovatívne a zelené uh, produkty a služby, podporovať inovatívnosť. To je to, čo musíme dosiahnuť, ale to si bude vyžadovať spoločné úsilie rôznych složiek komisie.

bolo často veľmi pod e, pozorným drobnohľadom občanov a keď sa začali zverejňovať e, všetky zmluvy na internete ľudia boli spokojnejší a viac dôverovali samospráve. ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. pán predseda. S absolútnou väčšinou bola prijatá táto správa a myslíme si, že bude dobrým vodítkom pre revíziu smernice. Našim cieľom je, aby tieto verejné zákazky boli dostupnejšie pre malých a stredných podnikateľov, aby to bolo menej byrokratické a lepšie kontrolovateľné. Lepšie e, prístupy k týmto zákazkám sú e, vhodné napríklad na stavbách, kde je veľmi často podozrievané z korupcie. Preto by bolo vhodné zriadiť verejný portál, kde by bolo dobre kontrolovať medzi výťaznou, kontrolovať e, ceny medzi výťaznou zákazkou mm, a skutočnými nákladmi. Takto by sme odhaľovali aj rozdiely mm, cien medzi mm, jednotlivými štátmi na stavbu jedného kilometra diálnice. Keď e, odstraníme túto korupciu, tak naozaj sa otvorí cesta k e, verejným zákazkám. Pani Tykau. Mulțumesc, domnule comisar valoarea pieței de achiziții publice la nivelul Ďakujem, pán predseda. Hodnota verejného obstarávania v EÚ e, predstavuje sixteen HDP. To znamená, že všetky európske e, e, podniky by mali mať zlepšený prístup k verejnému obstarávaniu. Ehm, európske firmy by mali mať možnosť e, použiť, e, poskytovať služby, k čomu patria aj e, online služby. E-governance je dôležitou oblasťou tu. A takisto aj elektronické verejné obstarávanie by malo byť realitou. Ja vítam túto správu aj rozhodnutia týkajúce sa um, akreditovaných um, poskytovateľov, aj plány eh, týkajúce sa elektronického verejného obstarávania elektronických eh, postupov. Vlády EÚ sa zaviazali, že 15 eh, verejného obstarávania bude prebiehať elektronickým spôsobom. Rumunsko implementovalo toto opatrenie. Verejné obstarávanie, obstarávanie sa týmto stalo transparentnejším a zlepšil sa prístup malých a stredných podnikov k nemu. Ďakujem pekne, pán Šváb sa hlási o slovo a udelujem mu ho, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Aj z mojej strany by som chcel pogratulovať pani Rujle a tieňovým spravodajcom za túto veľmi solidnú správu. Politická skupina EPP e, súhlasí aj spokojná s mnohým, čo sa spomína v tejto správe. Na určitých miestach sme sa zhodli, na kompromisoch, ale ako to už často býva v parlamente, nedá sa presadiť úplne. Ale celkovo si myslím, že je toto dobré východisko pre ďalšie diskusie s Európskou komisiou na celý rad tém. Otázky, ktoré spomínala kolegyňa Rühle, ako je eh, možné eh, splňať napríklad aj kritéria sociál, eh, sociálnej povahy a vlastne, aby to zodpovedalo zároveň aj kritériám pre vnútorný trh. A potom je dôležité to, čo povedal kolega Engel, koncesie na služby, ako je možné ich vytvoriť tak, aby boli konformné s vnútorným trhom. A súhlasím aj s pani Ruile a jej kolegom Engelom, e, pokiaľ ide o to, že môžeme akceptovať nové zákonné úpravy, iba ak to bude predstavovať prínos pre vnútorný trh. A e, tu si myslím, e, že treba povedať, že sme docelili dobrý kompromis a tešilo by ma, keby aj sociálni demokrati mohli napokon s ním súhlasiť. Ďakujem, pani Pasesku, nasleduje. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Zaznamenávame teraz hospodárskú a finančnú krízu na celom svete. Vláda v Rumunsku musela znížiť mzdy a dôchodky a tiež znížiť dotácie. Tieto opatrenia sú veľmi ťažké. Chceme dosiahnuť, aby verejné financie boli mienené čo najrozumnejšie a práve na to potrebujeme transparentné postupy verejného obstarávania a tiež čo najrychlejšie musíme podporovať využívanie elektronického obstarávania, čo môže znižiť mieru korupcie a podvodov e, v postupoch verejného obstarávania. Existujúca miera byrokracie, ďalej komplikovaná legislatíva a potreba vyjasniť e, nápravné prostriedky v postupoch verejného obstarávania môžu uľahčiť e, prideľovanie niektorých dôležitých e, zmluv v verejnom obstarávaní. E, modifikovali sme legislatívu v oblasti verejného obstarávania a tento nový zákon bude účinnosť 1. júna. Ďakujem pekne. Pani Kony je ďalšou rečničkou. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Ekonomická e, kríza, kríza finančných trhov zdôraznili dôležitosť verejného obstarávania kde ide o veľké zákazky, stimulovanie e, dopytu a podporovanie e, konkurencie schopnosti v rámci EU aj e, teda na globálnej úrovni. Sme za zjednodušovanie pravidel v tejto oblasti a väčšiu právnu istotu. Treba zvyšovať transparentnosť, pokiaľ ide teda o um, aj konzultačný výbor, za ktorý je zodpovedná komisia Eh, sme spokojní eh, s mm, pravidlami, napríklad pokiaľ ide o PPP eh, partnerstva, zjednodušovanie prístupu malých a stredných podnikov k verejnému obstarávaniu a treba sa zasadiť za mm, boj proti diskriminácii malých a stredných podnikov, ku ktorej často dochádza v EÚ. Ďakujem kolegom a podporím môjim hlasovaním ich prácu zajtra. Ďakujem a napokon pán Kelly. Uh, Ďakujem, predseda. Uh, keď sme hľadali dôvody pre uh, recesiu, v ktorej sa nachádzame, Um, hovorili sme o špekulátoroch a podobne, ale oblasť verejného obstarávania, myslím, tiež uh, poviedla k mnohým problémom, pretože je to dôležitý, uh, dôležitá oblasť, kde chýba integrita, transparentnosť. Uh, a zmluvy e, veľmi často e, išli e, smerom k rovnakým ľuďom a zvyšoval sa rozpočet, navyšoval sa a nikdy to nebolo penalizované. Takže mali by sme sa zasadiť za zvyšovanie transparentnosti v procese verejného obstarávania a treba aj zabezpečiť, aby tí, ktorí posudzujú zadávanie týchto zákaziek, by mali byť naozaj nezávislí a mali mať prehľad. A na záver chcem povedať, že zjednodušovanie je dôležité, pretože príliš veľa času a príliš veľa e, peňazí e, by sa nemalo stratiť pri takto e, dôležitých úkonoch. Ďakujem a napokon na slovo pán Tajani. Vážené dámy, vážení páni, ja tu zastupujem pána komisára Bandinio a my sme to, túto iniciatívu, mm, túto správu z vlastnej iniciatívy veľmi pozorne sledovali. A efektívny systém, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, je veľmi dôležitý, tak aby toto verejné obstarávanie bolo naozaj na, bolo naozaj na užitok tak No, občanom, ako aj mm, malým a stredným podnikom. My si mm, veľmi dobre vypočujeme a zohľadníme názory Európskeho parlamentu. Táto iniciatíva bola spustená a bude tu aj hodnotenie ex post, pokiaľ ide o smernice o verejnom obstarávaní No a my by sme chceli, aby verejné obstarávanie bolo využité na to, aby sa e, zlepšila sociálna integrácia, trvalo udržateľný e, rozvoj. Takisto je tu analýza judikatúry a týmto sa umožní aj to, aby sme ozrejmili, nakoľko toto verejné obstarávanie bolo zohľadnené Európskym súdnym dvorom. Ide tu aj o dôkazné bremeno a toto by malo byť dokončené, tieto práce do, roku, do konca roku 2010. To je dôležité pre legislatívu. Momentálny právny rámec, hospodársky rozvoj brzdí, respektíve ponuky nových služieb a to je potrebné popraviť právnou istotou, väčšou transparentnosťou a um, jasnejšími, jednoduchšími pravidlami. Teda budeme sa snažiť o to, aby sa otvorili trhy veľkých hospodárstiev a ekonomík na svete, aby sa um, zlepšil prístup priemyslu. To je našou hlavnou úlohou a preto vás chceme poprosiť o ďalšie konštruktívne podnety. Ďakujem pekne, pán komisár. We... Týmto uzatváram rozpravu. Hlasovanie prebehne zajtra o správe pani